tak ako to bolo schválené 9. marca na konferencii predsedov, je takto stanovený. Na základe konzultácií z politických skupín by som predložil návrh zmeny programu diskusia o Sudáne, prípady Hassan Abdurahem a Abdulmonen Abdumavla by mali byť nahradené e, e, o Zimbabve o prípade pastora Evana Mavarireho. Takže takto pozmeníme návrh programu, ak nie sú pripomienku. Skupina ENF požiadala, aby vyhlásenie podpredsedu Európskej komisie a vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku k otázke Wikileaks, aby to bol ako prvý bod po obede a teda plenárne zasadnutie budú, bude predĺžené do 24. hodine. A teraz pani predsel môže predložiť tento návrh v mene ENF. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Vážený pán predseda, dámy a páni, Wikileaks zverejnil prvé informácie a chystá ďalšie ohľadne činnosti CIA, pokiaľ ide o smartfóny a telefóny a ich využitie, ich hekovanie a týka sa to dokonca aj automobilov, všelijaké programy, takýmto spôsobom môžu dokonca autá ovládať na diálku. Technológia vlastne takýmto spôsobom aj e, svoje vlastné stopy zmaže a vôbec nie je ani isté, že či agenti CIA tieto programy bez znam, e, poznania CIA nemôže využívať tieto programy. Pokiaľ ide o e, falošné otlačky prstov, ktoré sa využívajú. Takýmto spôsobom sa vlastne dajú teraz vnímať aj falšovanie volie vo Francúzsku. A hackeri zo CIA pracujú z konzulátu vo Frankfurte, to je ich základňa pre Európu, Blízky východ, Afriku. Nemecká spolková vláda doposiaľ sa zdráhala a nevyjadrila sa verejne, ale my potrebujeme verejnú diskusiu a si myslím, že to nejde iba o diskusiu, ktorá by mala prebehnúť v Nemecku, ale ide o diskusiu, ktorú by mali viesť všetky krajiny v Európe a mali by sme túto diskusiu tu v tomto parlamente dnes k tejto téme viesť aj my. Ďakujem. Chcel by niekto vystúpiť proti tomuto návrhu? Nikto, takže ideme hlasovať o požiadavke politickej skupiny NF, aby sa e, prijalo k vyhláseniu vysokej predstaviteľky pre zahraničné politiky k otázkam Wikileaks o nástrojoch, ktoré používala CIA. Kto podporuje návrh politickej skupiny ENF? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Návrh je zamietnutý a teda program sa nebude meniť. Nech sa páči. Procedurálna otázka pani Wimberg. Tak, ja jag vill att vi stryker omröstningen vapendirektivet på dagordningen. Rada by som požiadala o stiahnutí, o hlasovanie smernice o zbraniach. Nedošlo k dopadovej štúdii e, aplikácie tejto smernice a preto žiadam, aby sa tento bod stiahol z programu a aby sa to vrátilo do Európskej komisie, aby sa urobila dopadová štúdia. E, ďalší požiadal o slovo pani Ostork. Ja, jubel schon, bevor ich spreche. Vielen Dank. Áno, už ma chválite predtým, než som povedala. Pokiaľ ide o štvrtkové popoludnia program, tam FDD má bod programu a Prosím vás, treba tam dať aj názov tohto dokumentu, aby sme vedeli, o čom vlastne budeme vo štvrtok popoludne hovoriť o spolupráci medzi pašerákmi a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zúčastňujú na zachraňovaní ľudí. To je dôležitá účasť na tej spolupráci s tými pašerákmi a preto by som žiadala, aby sa aj nadpis dal do programu, tak ako to je zvyčajné teraz, ale aj pre budúcnosť. Ďakujem. Respondo, No, Odpovede takto. Rozhodnutie o titule padlo na konferencii predsedov aj váš zástupca vašej politickej skupiny bol prítomný a teda poznáte dôvod. Pani Wimberg, existujú deadliny na požiadavku e, zmenu programu a teda vy ste podali túto požiadavku mimo takéhoto deadlineu v stredu. GUE Engel požiadali, aby vyhlásenie podpredsedkyne Európskej komisie a vysokej predstaviteľky pre ZZBP o demolíciách domov a štruktúr palestíncov, aby bol tretí bod po obede po vyhlásení vysokej predstaviteľky o prioritách EÚ pre Radu o ľudských právoch, o právach OSN 2017 a aby rozprava bola uzavretá uznesením. A teraz poprosím zástupcu GUE, aby predložil požiadavku. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, to, čo Izrael teraz robí proti palestinskému národu, sa teraz ďalej pokračuje a včera vlastne sa znovu niečo udialo Išlo vlastne o dedinu Kalaman v Palestíne a obyvateľa v tejto dedine 140 obyvateľov tejto dediny sú ohrození, je tam veľa detí a vlastne vyzerá to tam tak, že tam je dokonca aj škôlka, ktorý financuje, ktorú financuje Európska únia a my sme tam prednedávnom boli v tejto dedine a pretože sme tam boli, to je aj dôvod, prečo teraz izraelské úrady prešli k týmto krokom a chcem povedať, že podľa údajov OSN je tam veľmi veľa budov, ktoré už boli zničené a ide tu o politiku zo strany Izraelu takýmto spôsobom rúcať, búrať tieto obydlia a potom sú tu na druhej strane zase tie nelegálne stávané e, dediny a budovy zo strany Izraelu. Takže Európska únia musí robiť všetko preto, aby sa to konečne zastavilo. Európsky parlament musí vyslať jasný signál. My sme proti takýmto postupom, my sme proti nelegálnemu rozširovaniu miest izraelských. Dvojštátne riešenie je jediným riešením, ktoré môže zabezpečiť mier v tejto oblasti. Ďakujem. Je tu niekto, kto by chcel vystúpiť proti návrhu Guengel? Prego. Nech sa páči. Monsieur le président. Pán predseda, my sme proti tomuto návrhu, pretože eh, v komunite Kan al ktorá sa nachádza v, tej, v tomto regióne. Ide o, o budovy z tejto zóny. Izraelci kontrolujú celé teritorium a palestínci e, nežiadali o stavebné povolenie používajú všetky legálne cesty a nedojde k demolícii podľa informácií Izraelcov, kým sa ne využijú všetky dostupné legálne cesty a preto nevidíme dôvod, prečo by sme mali hovoriť o demolíciách. Upozorňujem znovu, že sme v marci a opakujem, Izraelci jasne povedali, že počkajú, kým sa vyčerpajú všetky možné e, právne a legálne prostriedky a možnosti, skôr než dojde k demoliciám. Ďakujem za pozornosť. Allora, pongo... Budeme hlasovať menovite o požiadavke GUE NGL či chcete dodať do rozpravy v stredu po vyhlásení vysokej predstaviteľky ZZBP? Ďalšie vyhlásenie o demolíciách domov a štruktúr, ktoré patria palestíncom. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je zamietnutý. A teda návrh programu nebude zmenený. Máme tu ďalšiu žiadosť o slovo. Eh, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V stručnosti by som povedal niečo o Turecku, o vyjadreniach pána Erdogana, ktorý sa silne profiluje proti Európskej únii. Práve sme to zažili v Holandsku, povedali sme, čo tu povedal Erdogan, nazval Holandianov fašistami a nacistami a to sa nedá. To nemôžeme strpieť ako Európsky parlament. Chcel by som zdôrazniť, že sa to musí dostať na tento týždňový program. Ja viem, že to je na poradí programu v apríli, ale teraz je to vysokopoliticky aktuálne. Istotne dá sa teraz e, skrývať za procedúrami a za procesmi a povedať, že nie je správny moment a chvíľa. Áno, je pravda, že to nebolo na čas predložené, ale môžem postupovať aj inak. My sa nemôžeme skrývať za pravidlá, a môžeme hovoriť o niečom, čo je jednoducho politicky aktuálne, ako skutočný parlament, ako skutočnej politici a potom by sme mohli mať rozprávu o Turecku tento týždeň. E, pravidlá budeme určite rešpektovať. Pán Zdechovský. Vážený pán predsedo, viem, že Vážený pán predseda, ja viem, že vaše predsedanie je demokratické a uznávam vás akým spôsobom dávate, udelujete slovo kolegom. Ale tu článok 174. Ak chce kolega tieto prehlásenia robiť, tak má požiadať o jednominútový príhovor, ako aj my všetci ostatní, keď chceme podobné prehlásenia realizovať. Takže by som ho chcel upozorniť, aby ste v budúcnosti ho mu pripomenuli, že tu je článok, že sú tu tie jednominútové správy a takýmto spôsobom môže potom tieto svoje pripomienky realizovať. Ďakujem. Ďakujem vám za túto radu. A teraz podľa programu Nech sa páči, ešte procedurálna otázka. Danke, Herr Präsident. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte niečo k programu. Ja by som v stručnosti poukázal na to, že pánom Dantánom navrhnutý alternatívny návrh uznesenia v súčinnosti ohľadne minimálnych štandardoch ohľadne užitkových králikov že jednoducho tento návrh predložil, e, prekročil množstvo slov, ktoré sú tu ustanovené patričnými pravidlami a týmto je to proti pravidlám parlamentu. A teraz vidím, že po odl- predložení tohto textu sa skrátil tento text. Podľa článku 170 odsek 4 sa hovorí, že súľadom predsedu sa môžu takéto návrhy aj po vypršaní lehoty, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, upraviť, ak ide o kompromisné návrhy, alebo ak sú tu technické problémy. Predseda potom rozhoduje o prípustnosti takýchto pozmeňujúcich návrhov a predseda pred hlasovaním musí získať súhlas parlamentu ohľadne hlasovania takýchto návrhov. Vážený pán predseda, v tomto kontexte sa vás pýtam, či alternatívny návrh uznesenia za EPV považujete za prípustný, alebo či ho dáte iba na hlasovanie podľa pravidiel, eh, ktoré máme v parlamente. Allora, la proposta del gruppo del Návrh eh, politické skupiny EPP bol dlhší, než bolo dohodnuté. Alternatívny návrh musí byť kratší než pôvodný. Naše služby ako vždy informovali EPP a text sa skrátil, keďže išlo len o technickú otázku či problém a nie o obsah. Považujem tento dokument za priateľný. Ide skutočne len o technickú záležitosť a naše služby túto vec vyriešili. A teraz dáme slovo pánovi Ekovi ktorý je spravodajcom k správe o ortuti.